všetkých poslancov, že spolu s predsedom rady e, predseda v útorok podpíše štyri akty, ktoré boli schválené na základe e, riadneho legislatívneho postupu podľa pravidla 78 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Názvy týchto právnych aktov budú zverejnené v zápisnici tejto schôdze. Toľko teda k oznámeniam, kolegovia. Teraz prejdeme k samotnému programu schôdze. Návrh